Drahé kolegyne, kolegovia, e, program, v programe je teraz hlasovanie v e, zjednodušenom konanie o správe pána e, Zundegarda o absolutóriu za rok 2007, Všeobecný rozpočet EÚ, Rada, je to okruh 2, Rada. A teraz sa chcem spýtať pána spravodajcu, či sa chce vyjadriť a faktická poznámka k rokovaciemu poriadku. Vážený pán predseda, ja chcem niečo povedať podľa článku 173, článok 2 rokovacieho poriadku a citujem. Poslanci musia byť schopní vykonávať svoj mandát slobodne. No a v rámci debaty dnes do obeda, vážený pán predseda, vy ste